Good morning, colleagues. Um, welcome back and I hope... Dobré ráno, kolegovia. Vítam vás opäť naspäť. Dúfam, že ste strávili príjemné leto. Začneme s chválením programu rokovania. Ak nie nejakých výhrad, tak pokladáme program rokovania za schválený. Pokiaľ o jazykový profil na dnes, eh, jazyky dánština, malčina, chorvačina a galčina nebudú k dispozícii a budeme sa ďalej vedovať otázkam eh, potvrdenia odporúčaní koordinátorov, nominácie, na spravodajc, nominácie spravodajcov pán Vistiksen, eh, nominovaný ako spravodajca ohľadne eh, bezpečnostného, vnútorného bezpečnostného fondu, ďalej Diaz de Mera pre otázky Schengenu v súvislosti s Bulharskom a Rumunskom, pán Dalton, spravodajca Eh, ohľadne Ekrisu. Ja viem, že tu máme o 9. ešte ďalšiu dôležitú tému. Poprosím, usadte sa potichu. Pokračujem. Pani Sargentini bola nominovaná ako spravodajkyňa eh, v vzťahu ku legislatívnemu legislatívnej správe z vlastnej iniciatívy v situácii v Maďarsku. A ďalej tu máme pán Škripek za ECR v súvislosti s interoperabilitou e, systémov elektronického mýta. A to je všetko. Predpokladám, že schválite tieto odporúčania. Ďakujem, sú schválené. Ďalej, informácie, ktoré sa týkajú delegovaných a vykonávacích aktov. 24. augusta obdržal parlament návrh e, vykonávacieho rozhodnutia e, komisie ohľadne pracovného programu na rok 2017 a ohľadne financovania e, krokov únie v súvislosti e, s e, rámcom o vzťahu k vnútornému bezpečnostného fondu. Vychádza to všetko z nariadenia číslo 514 roku 2014. V súvislosti s týmto sa taktiež spomína aj príslušný termín, dokedy možno prekladať e, prípadné výhrady, to je 8. september 2017. Na záver, dnes nás o 11. čaká elektronické hlasovanie, takže poprosím vás, majte pri sebe pripravené hlasovacie karty. Ďalej máme ako ďalší bod programu schválenie zápisníc z 9. marca a z 27. marca tohto roku. Ak nie je výhrad, tak sú schválené. Pristupujeme k bodu 4. A bod 4 sa týka nedávnych udalostí v Polsku a ich dosah na právny štát. E, bude prebiehať výmena názorov s prvým podpredsedom Európskej komisie Francom Timmermansom. A prvnež dáme slovo nášmu hostovi, Dovolte mi uviesť eh, vás do situácie, čo sa stalo. 26. júla komisia vydala odporúčanie, ktoré sa týka právneho štátu v Polsku. Je to vlastne pokračovanie dvoch odporúčaní z roku 2014. Ako kolegovia vedia, 13. januára 2016 komisia eh, začala dialog o situácii v Polsku podľa eh, príslušného rámca týkajúceho sa právneho štátu. Týka sa to zloženia ústavného súdu v Polsku, nevydávania alebo nezverejňovania rozhodnutí ústavného súdu a taktiež e, revízie zákona, ktorý sa týka ústavného súdu v Polsku. 1. júna 2006 komisia prijala stanovisko, ktoré sa týka právneho štátu v Polsku a následne boli prijaté odporúčania 27. E, júla a 21. decembra 2016 a tieto sú doplnené novými odpor- novým odporúčaním z 26. júla tohto roku. Vychádza sa taktiež z toho, aká je situácia v súvislosti s nedávno schválenými zákonmi v polskom parlamente. Komisia práve požiadal polské orgány, aby preskúmala ako vec naliehavú tieto otázky, ktoré sa týkajú legislatívy v Polsku a e, súvislosti týkajúcich sa ústavného súdu v Polsku. Dnes našou úlohou v parlamente a hlavne výboru LIBE je vypočuť si názory prvého podpredsedu komisie pána Timmermansa, ktorý nám povie o návrhoch komisie. Takže najprv si vypočujeme pána prvého podpredsedu komisie a potom bude nasledovať výmena názorov. Dovolte mi, aby som už teraz naznačil, že budeme vychádzať e, z článku 206 rokovacieho poriadku, takže samozrejme budeme sa snažiť byť flexibilní a ak e, ostane priestor, poskytneme ho aj nečlenom výboru Liber. Takže nech sa páči, e, keď sa budete hlásiť o slovo dáte naznač, alebo naznačte, či chcete vyjadriť svoje stanovisko no, normálne alebo nejakým osobitným spôsobom. Takže poprosím taktiež pána Timmermansa, aby na záver po otázkach ešte e, bol taký láskavý a odpovedal na ne. Takže každému dáme priestor dve minúty a poprosím prítomných rešpektujte tieto dve minúty rečníckého času. Takže teraz dávam priestor e, pánovi Timmermansovi. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Minule sme hovorili vo výbore 22. marca o tejto téme a dnes vás chcem aktuálne informovať o tom, čo sa udialo od vtedy. Polský parlament prijal zákon o Národnej súdnej škole, o, bež, o organizácii súdov, o Najvyššom súde a zákon o Národnej rade pre súdnictvo. Koncom júla komisia zistila po veľmi starostlivej analýze, že tieto štyri zákony v prijatej forme polským parlamentom by mali veľmi významný negatívny dopad na nezávislosť polského súdnictva a zvýšili by systémové ohrozenie právneho štátu Vítame, že dva z týchto zákonov prezident Duda vetoval. Avšak to, že tieto dva, ďalšie dva zákony podpísal a budúcnosť ostatných dvoch je nejasná, znamená, že musíme jasne formulovať naše e, obavy v novom odporúčaní o právnom štáte. Toto tretie odporúčanie z 26. júla doplňa predchádzajúce a u, naše vážne obavy v súvislosti s plánovanou reformou polského súdnictva. Taktiež žiadame polské orgány, aby obnovili nezávislosť, legitímnosť ústavného súdu ako záruky polskej ústavy. Komisia žiadala, aby polské úrady riešili tieto obavy v priebehu jedného mesiaca. 28. júla komisia tiež spustila konanie pre porušovanie voči Polsku, porušovanie e, zákonov o všeobecných súdoch. To bolo to aj zverejnené v ten istý deň a žiadali sme odpoveď do mesiaca. Suma sumarum, komisia vyše roka vysvetľovala svoje obavy Polsku v súvislosti s ohrozením právneho štátu, určila, odporúčala, vystrihala. Poslali sme tri odporúčania, spustili sme konanie o porušovaní zákona v súvislosti s s riadnym súdnictvom, ale situácia je taká, že polská vláda nechce dodržiavať dočasné opatrenia Európskeho súdneho dvora, ktoré sa týkajú napríklad rúbania v Národnom parku v Polsku a e, začína teraz Polsko pracovať na tom, čo nazýva dekoncentrácia médií. Tajs, komisárka Tajsenová poslala aj list e, orgánom v Polsku v súvislosti s ustanoveniami, ktoré ustanovujú rôzne veky odchodu do dôchodku pre mužov a ženy v Polsku. Roky sa snažíme o rovnoprávnosť mužov a žien a zatiaľ je Polsko jedinou krajinou, ktorá sa snaží o cestu opačným smerom. 28. augusta sme dostali odpovede na naše, naše tretie odporúčanie a polská vláda dvakrát jasne žiadala väčšie vysvetlenie našich obav a to sme veľmi rýchlo a veľmi dôsledne poskytli. Stále analizujeme ešte odpoveď polskej vlády, ale aj vo vyhláseniach polskej tlače vás môžem informovať, že polská odpoveď neoznamuje žiadne konkrétne opatrenia na riešenie problémov, na ktoré komisia poukazuje. Naša analýza sa bude zameriavať na motiváciu, ktorú uviedli pre ne. Dneska ešte neviem povedať, aké budú ďalšie kroky komisie. Budem o tom musieť hovoriť aj v kolegiu a e, raz aj v rade Avšak všeobecne môžem povedať, kde sa nachádzame. Venovali sme veľa strán podrobných vysvetlení našich obav a robili sme to veľmi starostlivo a podrobne, ako sme len vedeli. Politicky pokiaľ ide o právny štát, máme jasnú predstavu, čo to má byť. A naše predstavy sú široko zdieľané v komisii, OSN, Rade Európy, siete predsedov najvyšších súdov, Rade pre súdnictvo právnych združení, ako aj v rámci mimovládnych organizácií. 16. maja sme mali prvú veľkú diskusiu v Rade pre všeobecné otázky kde došlo k všeobecnej zhode, že právny štát je spoločný záujem a zodpovednosť európskych inštitúcií a členských štátov Veľmi široká časť členských štátov podporila úlohu komisie a jej snahu o riešenie problému. Členské štáty vyzvali Polsko, aby dialo, obnovilo dialog s komisiou v riešení otvorených otázok a aby, boli informovan, aby, sme, aby členské štáty boli pravidelne informované v rade, Všeobecnej rade. Ja som pozval polských ministrov E, aby prišli do Bruselu na diskusiu týchto problémov. Zatiaľ som nedostal úradnú odpoveď, ale v médiách som videl, že e, napríklad minister zahraničných vecí povedal, že nevidí dôvod ani význam toho, aby prišiel za nami a hovoril s nami. Ja sa teda snažím o dialog, ale na druhej strane nie je želanie v ňom pokračovať, takže my sme pripravení viesť tento dialog, pokračovať v ňom kedykoľvek. Samozrejme, tento parlament priamo volený Európsky parlament zohráva dôležitú úlohu a bude ju aj naďalej zohrávať, pretože ak tento parlament má nejakú zásadnú úlohu, tak to je dodržiavanie, posilňovanie našich spoločných hodnôt a právny štát je v jadre toho všetkého. Poľská vláda opakovane ukázala, že ju nezaujímajú tieto obavy, že vyhrala voľby a plní vôľu ľudu. Taktiež E, útočí na poslička, spochybňuje odbornosť komisie, legitimnosť komisie a tvrdí, že nerobí nič, čo člensk, iné členské štáty neurobili. Ehm, ale naozaj neviem, na čo naražajú. My sme povedali, že našim cieľom nie je uvaliť nejaké sankcie alebo použiť článok 7. Naopak, my hľadáme konštruktívny dialog, ktorý by umožnil vyriešiť situáciu právneho štátu v Polsku Avšak sme tiež jasne povedali, že sme odhodlaní využiť všetky naše nástroje, všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii ako strážcovia zmluvy, keď je to potrebné. Sme otvorení voči dialogu, sme otvorení nájsť konštruktívne riešenia, ale súčasne musíme aj interne v komisii spolu s členskými štátmi rady a s parlamentom hovoriť o tom, aká je tá nová situácia v Polsku Dôvod, prečo to chceme súvisí s dvomi zásadnými otázkami. Prvá je samozrejme, že právny štát je sám o sebe hodnotou. Je to tak povediac o tom, že kto sme. Je to o tom, čo nás definuje ako Európanov. Právny štát e, je v základe demokracie. A po druhé, to súvisí aj s tým spôsobom, ako funguje EÚ. Poprvé vnútorný trh. Tento trh môže naozaj fungovať len vtedy, ak panuje dôvera medzi vládami, hospodárskymi subjektmi, občanmi, dôvera na, pod, v podnikanie v Európe a, keď, a to, že keď dojde ku konfliktu, všetci sme pred zákonom rovní a všetci máme prístup k nezávislému súdnictvu a nezávislým sudcom. Ako viete, národní sudcovia sú európski sudcovia. Oni predsa uplatňujú priamo európske právo, taktiež majú priamy neobmedzený prístup k Európskemu súdnemu dvoru a jednoducho to nebude fungovať, ak tento priamy prístup je blokovaný, pretože je tam politický filter alebo politické zasahovanie vlády. Nezávislosť súdnictva je zásadne rozhodujúce preto, aby EÚ fungovala. Musíte sa spoliehať na tú skutočnosť, že národní sudcovia sú aj európskymi sudcami a ak to nemáte túto dôveru, tak sa dostávate do situácie, že keď rozhodnutie súdu ovplyvní telefonát z centrály politickej strany, tak máme vážny problém. A v tomto kontexte musím povedať, že nezávislosť národných sudcov je kľúčom pre účinnú spoluprácu medzi členskými štátmi v oblasti spravodlivosti a vnútra. Je to základná zásada pre vzájomné uznanie súdnych rozhodnutí napríklad v kontexte európskeho zatýkača alebo nariadenia Brusel 1. Samozrejme, samozrejme, demokraticky zvolené vlády môžu implementovať súdne reformy, môžu ich realizovať. Komisia nespochybňuje právo poľskej vlády reformovať svoje súdnictvo. O to tu vôbec nejde ale tvrdíme, že reforma súdnictva musí rešpektovať zásady právneho štátu ako základnej hodnoty, ktorú podpísali všetky členské štáty EÚ e, v podpísaných a ratifikovaných európskych zmluvách. Každý, kto žije v EÚ, má právo spoliehať sa na to, že je európsky aj národný nezávislý súdny systém a že do neho nezasahuje, nezasahuje nikto vrátane politikov. A ako som povedal, v kolegiu budeme hovoriť o ďalších krokov a preto ma veľmi zaujíma, čo si vymyslíte a čo k tomu máte povedať. Dodržavanie právneho štátu je spoločnou povinnosťou všetkých členských štátov aj inštitúcií EÚ. Samozrejme chcem o tom hovoriť aj v Rade ministrov, ako sme sa dohodli v maji a budem ich informovať o vývoji. Na záver sa vám chcem poďakovať a najmä tomuto výboru a jeho členom za neustále úsilie podporovať a dodržiavať zásady právneho štátu v EÚ, aj za podporu akcií komisie vo vzťahu k Polsku. Ďakujem. Ďakujem. Prvý pán, pán podpredseda. A teraz každý náš člen chce hovoriť, tomu aj rozumiem, tam sme sa dopracovali. Takže buďte prosím disciplinovaní a koherentní, pretože každý z vás, kto je tu, je na zozname. To znamená, máme dve minúty na príspevok a prvá vec, ktorú chcem povedať, chcem požiadať aj koordinátorov, aby sa držali dvoch alebo menej minút. A potom by prišla krátka odpoveď prvého podpredsedu po koordinátoroch a potom pôjdeme podľa zoznamu. Aj nečlenovia Libe sú na zozname. Každý, kto, je na, sa prihlásil, je na zozname a teraz zoznam zavrem. Takže Začneme z EPP, koordinátory. Ďakujem veľmi pekne. Prvý podpredseda, že ste prišli medzi nás. Musím zdôrazniť, že po, situácia v Polsku nás nepokojuje. A nie je to prvýkrát, že e, hovoríme o právnom štáte, asi o situácii v Polsku. Asi to nie je ani naposledy. Ja som vyrastla e, na Malte a videla som hnutie Solidarita aj pápeža e, polského pápeža, ktorí dali nádej a slobodu Európe. My sme sa pozerali na Polsko a obdivovali sme ten úžasný výsledok polského národa, ktorý zažali ten prameň, ktorý e, e, dával nádej, že plameň revolúcie a slobody nikdy neza, nesasnie. Preto vstúpili do EÚ a preto sme tomu tlieskali. Ja nie som Polka, ale som Európanka a máme spoločný trh a nemáme hranice a zdieľame rovnaké hodnoty. Naša EÚ musí chrániť tieto hodnoty, právny štát, nezávislosť súdnictva v Poľsku a v každom inom členskom štáte EÚ. A komisia mala pravdu, keď prijala svoje odporúčania konala správne, že, e, e, keď hájila naše hodnoty a chránila obyvateľov Poľska. Ja viem, že orgány Poľska spochybňujú kompetenciu príslušnosť komisie takto konať v oblasti súdne, nezávislosti súdnictva je to retorika, ktorú poznáme aj z ostatných členských štátov, kde hovoria stále, že Brusel zasahuje tam, kde nemá a že ľudia sú zradcovia, že je to, ale je to nebezpečné a je to aj nezákonné. To, nemá to žiadnu oporu v práve. Komisia musí konať, keď dojde k ohrozeniu právneho štátu. Mala pravdu, keď tak konila, ale ohrozenie právneho štátu ešte neskončilo v Polsku. Zákon o Najvyššom súde o Národnej e, rade pre súdnictvo boli v lete vetované prezidentom republiky po mnohých dňoch protestu, ale vieme, že sa pripravujú nové návrhy, ale ešte nevieme, akú formu budú mať. Dve, dve ďalšie zákony o organizácii súdnictva a o E, súdnej škole boli zverejnené. Počula som si váš názor na to, pán predseda. Čo bude ďalej? Aké očakávania sú? Čo si myslíte, že orgány v Polsku spravia? Ako budú reagovať na tohto ducha spolupráce? My v tom musíme dúfať, alebo inak stratíme nádej a dôver ľudí v tento projekt. Ďakujem pekne. Teraz pani Sipel, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne za túto rozpravu. Ja by som sa rada sústredila na niektoré pripomienky. Myslím, že všetci, odkedy bola vytvorená Európska únia, sa spoliehame na princíp, že samozrejme všetky členské štáty, čo je samozrejme, budú držiavať pravidla a hodnoty, že budú implementovať smernice a nariadenia, pretože spoločne sme o tom rozhodli a že budú dodržiavať pravidla a hodnoty, ktoré sú uvedené v zmluvách, pretože to podpísali. A to sme brali za samozrejmosť. No a možno preto naše možnosti zareagovať v prípade, ak sa tak nedeje, sú trochu obmedzené. Ja som veľmi rada, že kritika nezaznieva len z parlamentu a komisie, ale aj polskí občania sami ju vyjadrujú. To je, myslím, veľmi dôležité a treba ich podporiť. Ale čo môžeme urobiť v prípade, ak členský štát nedodržiava naše vlastné pravidla, pravidla, ktoré aj sa mi podpísali a ktoré odsúhlasili. Môžeme spustiť konanie o porušenie zmluvy, ale toto, tento postup trvá veľmi dlho a veci sa počas eh, jeho môžu zmeniť. Máme článok 7, ale veľmi dlho. Článok 7 označovaný za niečo veľmi nebezpečné, takže v istom zmysle máme zviazané ruky a nemôžeme zareagovať dobrým vysvetleným spôsobom. Ja si veľmi vážim a podporujem myšlienku, že vždy prvým krokom by malo byť dať, eh, poskytnúť priateľskú radu takéto vlády a naznačiť medzi priateľmi a partnermi, že sa vystavujú hrozbe, že ohrozia demokraciu a právny štát si myslím a myslím, že zatiaľ nikto nevie, či môžeme postupovať lepšie a ako, ak sa tak nete, nedieje, potrebujeme lepšie reakcie a možnosti zareagovať a potrebujeme zmeniť to v lepšom čase a nestrácať týždňa mesiace. Ďakujem pekne a pán Jurek nahradzuje pani Stevens z EKR. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážený pán predseda, eh, vy ste zdôraznili európske hodnoty, no a eh, nie je ľúto, že ste nepripomenuli, že dnes si pripomíname 37. výročie víťazstva polských robotníkov. V Dánsku nie je to len výračie polské, ale aj európske, pretože to boli práve polskí robotníci, ktorí otvorili cestu slobode v strednej Európe a bezpečnosti v celej Európe. Ja teraz budem pokračovať mojim materinským jazykom. Vážený pán predseda, samozrejme máte plné právo na rozdielný názor. Viem, že e, opozícia to podporuje a tlieska vám, ale naše kroky musia byť v rámci pravidela zákonov. Európska komisia má právo obviniť Polsko, Maďarsko, Českú republiku, Holandsko a akúkoľvek krajinu z toho, že porušujú nejaké hodnoty, ktoré sú uvedené v článku 2, ale musí podať žiadosť rade a čakať na rozhodnutie. No a orgán, ktorý predloží takúto žiadosť, nemôže konať inak. Komisia musí rešpektovať skutočnosť, že medzi členskými štátmi nie je jednomyselnosť, čo sa týka obviňovania Polska. Ja som hovoril o Maďarsku. Maďarsko si zaslúži tiež rešpekt a rovnako náš zákon, Polská ústava si za, zasluhuje rešpektovanie. Takže nemôžete povedať, že napríklad práva žien, čo sa týka predčasného odchodu do dôchodku, či toto je diskriminácia a súčasne bránite ústavný súd, pretože rovnaký súd v roku 2010 celkom jasne povedal, že právo odísť do predčasného dôchodku je pre každého, aby mohol realizovať svoje ústavné práva, a to nežijem tak, že prosím, rešpektujte našu ústavu a nepoužívajte zákon ako nástroj pretože my sme ukončili marxizmus, ktorý eh, bral zákon ako nástroj v rukách moci a my sa nechceme k tomu vrátiť späť. Ďakujem pekne. Teraz ďalšia koordinátorka pani Griesbeck. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán predseda, eh, pán podpredseda komisie. Eh, ja sa vyjadrím všeobecne, pretože moji kolegovia sa vyjadria k situácii v Polsku tiež. No ja chcem vyjadriť naše znepokojenie, ale tiež nádej ohľadne udalosti, ktoré sa eh, eh, deli v posledných týždňoch. Ja ďakujem eh, podpredsedovi Timermansovi za prítomnosť na výbore. No a nám povedal niečo o tejto európskej záležitosti. No a my e, navrhujeme tiež pokračovať v dialogu o hľadaní riešením. Ja som tiež rada a ďakujem za to, že ste pripomenuli aké, aké za tohto odhodlania uh, že komisia je strážkyňou zmluv a Európska únia, ukazuje to, že Európska únia sa eh, stará všetkých občanov, všetky členské štáty a ochranu toho, eh, aký má spoločný charakter Európska únia pri obrane svojich spoločných hodnot. Vy ste že my sme najskôr vyjadrili znepokojenie, potom začal dialog a, a ešte nástrojov, ktoré sú uvedené v zmluve. Ja mám pocit, a, e, e, myslím, že spolu s mojim kolegom Bronislavom Gieremekom e, sme veľmi smutní z toho, čo sa dnes deje a aké signály vysiela polská vláda. Zdá sa, že ide takou tvrdou cestou. No a že spochybňuje, alebo tvrdí, že spochybňujeme vládne reformy. To tak nie je a ja som rada, že e, komisár Timmermans to povedal. To, čo nás nepokojuje, to, čo sa, čo sa my snažíme, e, nie je, že chceme začínať nejaké prázdne eh, diskusie, chceme, za, eh, chceme len zabezpečiť právny štát, dodržanie práva pre všetkých občanov a ja chcem pripomenúť, že eh, v parlamente máte väčšinovú podporu proti porušovaniam právneho štátu. To je odkaz Bronislava Gieremeka tiež. A teraz pani Spinelli, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja by som rada podporila iniciatívu a odporúčania komisie. Mám k tomu isté otázky. Najskôr som rada ukázať na niečo, čo považujem za nedorozumenie hľadiska povahy Európskej únie a to súvisí s rozšírením. Chcem to povedať ja s ohľadom na reakcie e, polskej vlády v pondelok na odporúčanie komisie. Reakcia polskej vlády spočíva v tom, že hovorí, že reforma súdnictva zodpovedá sociálnym očakávaniam, ktoré sa zhromaždili v priebehu rokov zboda národnej identite. Zdá sa, že tam je ten pes zakopaný. No, skutočne sa rokovania o vstupe do Európskej únie a podmienka patrí aj právny štát. Ale právny štát nie je nejaká abstraktná hodnota, a, spoločný záujem, je to tiež meradlo, pre správu spoločnosti. No a túto otázku treba zodpovedať. A ďalšia otázka tiež súvisí s týmto nedorozumením. Plánuje komisia objasniť svoje stanovisko voči skupine vyšegradských štátov, ktorá, myslím, zasadne zajtra, s ohľadom na dôležitý summit. Tretia a posledná vec. Myslíte, že článok 7 je dostatočný ako nástroj, pretože je väčšina krajín, eh, ktoré by boli za uplatnenie článku 7. Aké iné nástroje máme ešte k dispozícii parlament, už hovoril o viacerých. Ďakujem pekne v každom prípade za vašu angažovanosť v tejto oblasti. Je to dôležité pre celú Európsku úniu, nielen pre Polsko. Ďakujem pekne a za zelených teraz Judith z Argentíny. Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod by som chcela zablahoželať kolegom k výročiu. V Polsku bolo to veľmi, veľmi zásadná udalosť, nie len pre strednú a východnú Európu. Tým sa vyjadrila, vyjadrilo želanie uh, e, v slobode. No, k situácii v Polsku by som vás rada doplnila, ak sa ignoruje rozsudok a ďalej sa ťaží drevo v lese, ktorý je chránený a že sa na polsko-ruskej hranici umietajú utečenci, tomu sa musíme venovať. Keď sa hrozí žurnalistovi väzením, pretože napísal knihu, ktorá sa nepáči premiérke, to podľa mňa vyvoláva veľké obavy je to teda systematické obmedzovanie právneho štátu. Podľa mňa to tu už tak vyzerá. A preto sa treba pýtať, či stačí v tejto situácii ešte dialog a existuje vôbec nejaký dialog, pretože na dialog sú potrební dvaja. Ale všetky snahy o dialog polská vláda pochopila tak, že majú väčší priestor. Pred letom hovorili, že alebo vy ste povedali, že chcete sa snažiť o článok 7, verejne ste na to poukázali, ako aj pán Juncker, a to znamená, že už nie je cesta späť. Možno ešte dnes ste, ste nevyložili všetky karty na stôl, ale ja myslím, že časný dialog skončil a treba čas využívať lepšie. My nemôžeme ďalej čakať, pretože Varšava to len využíva. Ďakujem pekne za EFDD. Pani Wimberg, nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem spýtať, kam smerujeme vôbec odporúčania komisie? Sú rozumné, ale zachádzať až tam, eh, aby sme vyvíjali na Polsku takýto tlak. No ja neviem, polské problémy treba, aby vyriešili ľudia v Polsku. Takže otázka je, kde je tá hranica? Ja súhlasím s predchádzajúcimi rečníkmi z Polska. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Prvý podpredseda naznačila, že rád si vypočuje všetkých ostatných rečníkov, pretože ľudia dodržiavajú čas. Takže ak všetci dodržia dve minúty, tak prejdeme hneď ďalším, ďalším rečníkom a komisár potom zareaguje. Takže prosím vás o disciplínu. No a slovo dostáva hneď Barbara Kudrická. Nech sa páči. Vážený pán predseda, ja myslím, že nie všetci si uvedomujú skutočnosť, že Európsky parlament v roku 2005 rozhodol že 31. august je dňom solidarity a slobody, aby sme si pripomenuli eh, angažovanosť eh, Polska v boji za slobodu a demokraciu. Čiže toto je dôležitý deň nielen pre Polsko, celú Európu. A toto leto preukázalo, že naša spoločnosť chce byť slobodná a že podporuje myšlienku solidarity, podporuje hodnota EU v Polsku je jasná. Desiatky tisícov Poliakov vyšlo do ulicí v 250 mestách Európy na to, aby bránili nezávislé súdnictvo. Neboli tam kvôli práci alebo dôchodkom alebo iným dôvodom. Všetci ľudia to urobili tak, aby protestovali proti e, zmenám. Moskej demokracie my nechceme, aby demokracia bola len fasádou Bohužiaľ, polská vláda nepo... nepredkladá žiadne e, možnosti na nápravu situácie. Ministri odmietajú prísť do Bruselu. Takže, pán predseda, s ohľadom na tieto veci nemyslíte, že Jaroslav Kačinsky, pretože to bola jeho myšlienka, takto reformovať súdnictvo, chápe závažnosť situácie, hlavne čo sa týka vzťahov k EU. Myslíte, že chápe, čo sa deje? Možno by bolo účinnejšie, aby ste sa stretli osobne s pánom Kačinským a prinieslo by to lepšie výsledky ako stretnutie s akýmikoľvek ministrami. Ďakujem pekne. Pán Bóni, pán Bóni, nech sa páči. Michal, máte slovo. Uh, I will speak Polish. Budem hovoriť po polsky. Dnes si pripomíname výročie udalosti z roku 1980 z augusta. Vtedy Lech Valensa podpísal Gdanskú dohodu a v tom čase to bola Solidarita a Valensa. Oni priniesli slobodu a demokraciu do Polska. A teraz súčasná vláda používa síce Eh, hesla solidarity, ale v podstate smeruje vláda úplne iné, ako keby chcela vykopnúť Polsko z Európy. Takže ďakujem vám za vašu pozornosť v dialogu s polskou vládou a ďakujem vám za váš objektívny prístup a objektívne vyhodnotenie tej systematickej a systémovej hrozby, eh, ktorú, ktorej je vystavená demokracia v Polsku. Milióny Poliakov zdieľajú vaše obavy a sú tu naozaj tie 10 tisíce ľudí, ktorí v júli vyšli do ulic a zdieľajú vaše obavy. Títo ľudia chcú chrániť ústavu, záleží im na nezávislosti súdnictva a v veľkých mestách zorganizovali aj tzv. reťaz svetla. A mám otázky, ako navrhujete, alebo predpokladáte, že sa bude vyvíjať situácia v súvislosti s tým, čo sa udialo už aj v roku 2015 v Polsku. Mám na mysli ústavný súd a e, vlastne e, likvidácia jeho nezávislosti. Dochádza vlastne aj k revízii ústavy. Druhá otázka. Ako budete, alebo čo poviete na reakciu ministra zahraničných vecí, kde sa hovorí o podkopávaní úlohy a právomoci Európskej komisie v súvislosti s presadzovaním právneho štátu. Myslíte, že je potrebné podniknúť ďalšie kroky e, cestou Európskeho e, súdneho dvora, aby e, sa zrušil návrh na návrh týkajúci sa porušenia zákonov v súvislosti s organizáciou súdu. Môžem povedať, že bez solidarity nie je slobody. Ale dnes nemôžeme mať slobodu bez právneho štátu. Ďakujem. Pán López Aguilar. Dve minúty, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Chcem povedať, že tu v Európskom parlamente sme od začiatku práve zdôraznili že e, v 2008 roku to nebola len otázka finančnej krízy, ale to bola aj otázka krízy politickej a aj krízy hodnot. Práve odtiaľ sa odvíja to, že teraz prichádzajú nacionalisti so snahou o reformy, vrátane súdnych reformiem a konkrétne aj v polskom systému sa to týka aj systému volieb. Čiže ide o hodnoty, ktoré sú naše, európske. Teda, keď sa povie, že právny štát, ako keby bol e, e, niečím, čo nie je dostatočne dôležité pre existenciu, je to dosť pokrytecké, keď sa uplatňujú dvojité normy, keď eh, na jednej strane súhlasí Európsky parlament aj s Benátskou komisiou a nakoniec máme tu viacero nezávislých súdnych orgánov, aj na základe postojov eh, ústavných súdov a ostatných nezávislých súdov, keď sme svedkami toho, čo sa deje, teda ide o negovanie ústavnej eh, nezávislosti. Preto chcem povedať, pán Timmermans, že musíme naozaj pokračovať s tým, čo nazývame infringement procedure, čiže porušenie eh, príslušných predpisov a z hľadiska uplatnenia článku 7 eh, by to bolo naozaj náročné, ale určite budeme podporovať nielen eh, postup pri porušení eh, pravidel EÚ, ale aj sme za to, aby sa uplatnil článok 7, pretože od samého začiatku fungovania Európskej únie, keď tu vidíme, že teraz dochádza k regresívnym normám, ktoré ohrozujú európske normy, teda to, čo sa deje v Polsku, myslím, že to môže vytvoriť nebezpečný vzorec. Ďakujem. Ďalší rečník, pani Wengström. Ďakujem za slovo a ďakujem pán Timmermans za vaše nekonečné úsilie v snahe riešiť túto otázku. Myslím, že dnes by sme mali vysloviť jasný názor a vyslať jasný signál. Naozaj treba jasne vyjadriť náš postoj ohľadne toho, ako sa správa polská vláda voči nezávislému súdnictvu v Polsku. My naozaj budeme bojovať e, za tých, ktorí sú v práve až do vyťazného konca. A sme práve svedkami toho, že polská vláda sa snaží potlačať všetky tie cenné hodnoty, ktoré my tu obhajujeme. A môžem povedať, že mali by sme vyjadriť veľmi jasne toto. Neverím v doktrony, viere, viery alebo v inštitúcie. Chcem stať na vlastných nohách, ale bol som Poliak, bol som e, vychovaný ako Poliak a preto sa musím pozrieť hĺbšie sám do svojho vnútra a tam, kde už neostáva nič polského iba ľudského. Myslím, že tento citát e, vlastne teraz môže spochybňovať, e, teda v tomto zmysle môže spochybňovať to, čo sa deje v Polsku. Takže táto inštitúcia spolu s komisiou urobí maximum a vyšleme príslušný signál vláde. My určite zvíťazíme. Ďakujem pekne, pán Engelmaslov. Ďakujem, Claude. Zajímavá vec, sa mi, teda zdá sa mi zaujímavé, že my, Európania a hlavne Európsky parlament, si vážime to, čo dosiahla Solidarita a jej líder, zatiaľ čo súčasná polská vláda e, tá si vlastne váži solidaritu a jej vedúceho predstaviteľa len pokiaľ sa jej to hodí. A polské orgány v súčasnosti spochybňujú legitimitu e, tých, ktorí dostali mandát od ľudu vo voľbách. Takže e, jedna tretina z polovice, e, teda spomína sa tam tých 37%, a to boli tí, ktorí zvolili súčasnú vládu. A myslím, že tá ostatná väčšina sa stáva rukojemníkmi aj vo vzťahu k právnemu štátu. Dámy a páni, teraz sme narazili na to, no čo, čo sme videli už aj skôr v súvislosti s Maďarskom. Je tu ale jeden veľký rozdiel. Maďarsko aspoň s nami e, sa snažilo komunikovať a reagovalo. A keď sa naznačilo, že sú tu určité limity. Ale Poliaci ako keby, ako keby im na tom nezáležalo súčasným predstaviteľom Polska. Takže viem, že ste e, vyčerpali všetko, všetky nástroje, ktoré sa týkajú možnosti viesť dialog. Ostala len jedna možnosť. Ja viem, že implementácia článku 7 je vážna vec, ale ak zlyháme, ak nevyužijeme tento mozaj posledný nástroj, ktorý máme k dispozícii, tak si myslím, že sa môžeme kľudne zriecť eh, akýchkoľvek debát v súvislosti s Maďarskom, Polskom alebo s kýmkoľvek na takúto vážnu tému a môžeme mať, máme k dispozícii vlastne len túto možnosť teraz aktivovať príslušný článok. Ďakujem. Verím, že komisia bude reagovať aj v súvislosti s článkom 7. Biden, pán Bidenhofer má slovo. Nech sa páči. Ja myslím, že pomisia, pozícia komisie je zhodná, pretože sa preukazuje ako strážkynia zmluvy, aby som to žila aj v iných oblastiach. Je to pozitívne, je to jasná pozícia, vecná. Polská vláda bohužiaľ žije v paralelnom svete bojuje sa tam boj i liberalizmu, ale nejde o veci, o ktoré ide ľuďom, ktorí každý týždeň vychádzajú v Polsku do ulice. Je mi ľúto, že niekto vníma niečo úplne iné ako to, o čom by sa malo diskutovať. A ide jednoducho o tom, že každý členský štát je súčasťou európskeho právneho systému, máme spoločné aky, a všetci, ktorí podpísali konanské kritériá, urobili, keď sa stali členmi EÚ. To ide a preto nám nemôže byť jedno, čo sa deje v Polsku, čo sa v Polsku v lete stalo. Polsko je dôležitou súčasťou Európy. Je to dôležitá súčasť Európy, aby som dokonca povedal, že bez Polska by Európa nebola kompletná. Je dôležité, aby sme vypočuli hlas ľudí v uliciach a musíme urobiť všetko, aby Polsko stalo súčasťou Európy. A preto vítam aj pozíciu, že sa musíme snažiť s nimi hovoriť. A to pozvanie, o ktorom hovoril pán podpredseda, je veľmi dôležité a zásadné, ale samozrejme sú aj situácie, kde niekto odmieta dialóg. a musíme dosiahnuť raz musí nastať bod, od ktorého nie je návrat a myslím, že sa k nemu pomaly blížime. A treba, platenie článok 7, a to aj v záujme toho, čo by sa mohlo stať aj v iných členských štátoch. Ďakujem. Mr. Četovský, please. Četovský, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, pán Timmermans, za to, že sa angažujete. Naozaj váš prejav bol výborný a Nevravím to preto, že sme priatelia, ale to hovorím preto, že e, si veľmi vážim vaše slova a vážim si aj to, ako chápete situáciu a mentalitu Poliakov. Myslím, že je veľmi dôležité vyjadriť, že som bol skutočne nešťastný v súvislosti s polskou situáciou, teraz situáciou Polska teraz v lete. Polská vláda teda, takto to poviem. Som hrdý na to, že polská vláda je súčasťou Vyšegrádskej skupiny, ale som často na strane Polska a opakujem tu, že často som bol proti akýmkoľvek sankciám voči polskej vláde. Ale teraz, keď hovoríme o, o solidarite, teda solidárnosti a o roku 1980, chcem zopakovať to, čo už povedali aj polské kolegovia. Ja som z Československa a máme tiež skúsenosti s Polskom. E, viem, 21. augusta 1968 e, boli tam aj polskí vojaci, ktorí e, v okupácii zabíjali českých občanov. A viem si pripomínať aj takéto situácie, vážení kolegovia. Môžem oslavovať rok 1980, ale nemôžem oslavovať rok 1968, pretože keď sme, e, teda ak stratíme demokratické zásady a možnosti viesť dialog, potom nastane skutočne situácia, kedy polská vláda už e, bude zbavená demokratických zásad. Nech, nech sa páči, pán Guillaume. Pani Gian, ďakujem za slovo. Pán predseda, ďakujem pánovi podpredsedovi Timmermansovi. Skutočne e, preukazuje veľkú rozhodnosť vo vzťahu k ochrane právneho štátu a princípov právneho štátu v Európe. Zdieľam niektoré otázky, ktoré už tu odozneli aj v náväznosti na udalosti, ktoré v Polsku nastali. Musíme teda vyslať veľmi jasný signál z nášho parlamentu v záujme obrany princípov právneho štátu. Na otázku. Pred niekoľkými mesiacmi som navštívila Polsko a veľmi citlivo som vnímala to, čo mi hovorili predstavitelia občianskej spoločnosti o demokracii a o tom, že patria do európskej rodiny Ehm, bol som svetkom toho, ako sa ľudia mobilizujú. A chcem sa teda opýtať aj na inštitucionálne nástroje, ktoré máme k dispozícii. Teda, čo si myslíte o aktívnom zapojení Poliakov do našej európskej demokracie? Ako, aký máme vyslať signál? Ďakujem. Ďakujem. Slovo má pani Intveld. Ďakujem pekne, pán predseda. Rada by som poďakovala pánovi komisárovi a vítam jeho slova a vítam a uvítam ešte viac aj ďalšie kroky v zájome ochrany zásad právneho štátu v Polsku. Myslím, že musíme konať. Nie len preto, aby sme zabezpečili, že bude existovať právny štát alebo princípy právneho štátu v rámci celej Európe, ale aby sme presadzovali tieto princípy aj v celom svete. Keď sa povie, že Európska únia nemá kompetencie, ako by nie? Práve, že áno, je to v článku 2 zmluvy. A toto podpísalo Polsko dobrovoľne v súvislosti s kodanským procesom. Takže článok 2 práve hovorí o tom. Je to prvý článok, ktorý sa týka zmluvy a potom to všetko ostatné prichádza až potom. Hej? Takže toto nie je len o tom, že by sme sa snažili presadzovať e, to, čo je napísané v zmluvách, ale ide o obranu práv občanov Polskej republiky, pretože tieto sa tu porušujú. Čiže to sa netýka len súdnictva, ale spomínalo sa tu aj to, čo sa deje s so žiadateľmi o azyl a tak ďalej. Chcem povedať, aj, že to týka aj slobody zhromažďovania, slobody vyjadrovania, práv žien, práv mimovládnych organizácií a tak ďalej, tak ďalej, práv akademikov teda akademické komunity, takže naozaj tu dochádza systematicky k porušovaniu. E, v prvom rade, samozrejme, očakávame a dúfame, že komisia uplatní článok 7, ale myslím si, že by sme mali prijať aj uznesenie. Mali by sme sami vziať na plecia, my ako Európsky parlament, svoju zodpovednosť. A po druhé, pokiaľ ide o vytvorenie mechanizmu podľa článku 7, a toto potom eh, v súvislosti s pánom Hajdrom a z jeho stranou sa to uplatňovalo v Rakúsku. Takže eh, náš parlament teda eh, pristupuje ku všetkým štátom rovnako a verím, že v tomto zmysle určite podporíme komisiu. Pani Gomez? Ja som z krajiny Portugalska ktorá neporušila zásady právneho štátu a hrozili jej finančné sankcie, vrátanie pozastavenia štrukturálnych fondov, dokonca aj tento rok, pretože nesplňala na desatinom mieste nejaké časti nariadení. A pritom sa dokázalo, že to nie je tak. Tu hovoríme o Polsku, ale v zásade hovoríme o porušovaní právne, zásad právneho štátu v EÚ porušovaní závažným spôsobom v zásadnej otázke nezávislosti súdnictva, systému spravodlivosti základných ľudských práv žien. Aj o tom hovoríme, keď hovoríme o rodovej rovnosti, zásadných práv utečencov, ktorým boli odmietnuté. A nič z toho by sa pravdepodobne nestalo v Polsku, keby komisia začala konať už v prípade Maďarska, ktoré začalo najbrutálnejším spôsobom spochybňovať zásady právneho štátu už oveľa skôr. Ja podporujem komisiu v tom, že konečne koná v prípade Polska. Nepotrebujeme to, naozaj prišli sme k článku 7, ale potrebujeme, aby komisia bola odvážna a konala Napríklad pozastavila štrukturálne fondy, z ktorých Polsko má veľký osoch, avšak ak naozaj sa nebude rešpektovať právny štát Polsku, tak štrukturálne fondy by sa mali pozastaviť až do času obnovenia zákonnosti Dúfame, že komisia bude dostatočne odvážna na to, aby tak spravila a budeme ju v tomto úsilí podporovať, pretože to nie je len o Poľsku, ako niektorí kolegovia povedali, je to o právnom štáte a základných zásadách celej EÚ a pre všetkých mužov a ženy, ktorí sa postavili v Dánsku spolu so solidárnosťou, pre nich musíme konať. A teraz pán Ježek. Ďakujem, pán predseda. Chcem reagovať na tých kolegov, ktorí hovorili o možno, že na Polsku sa vyvíja neprimeraný tlak. Chcem pripomenúť, že Polsko je účastníkom Lisabonskej zmluvy, v ktorej sú pravidlá, povinnosti, postupy, ak sa nedodržiavajú zásady. A Európska komisia sa toho len drží robí svoju prácu, svoju povinnosť a určite nikto nie je so šťastný, že musíme riešiť takéto problémy. Máme iné problémy, s ktorými sa musíme zaoberať. A preto to nie je len polská otázka, ako tu už zaznelo. Máme tu predsa spoločné pravidlá a hodnoty, ale ako pán prvý podpredseda povedal, polské súdy riešia aj prípady, ktoré sa týkajú celého celej Európskej únie, jednotného trhu a musíme jasne a nahlas povedať aj tento aspekt a preto nezávislosť poľských súdov nemôže byť spochybňovaná. Ale obávam sa, že tu ide ešte o väčšiu vec v Polsku. Počuli sme, že polská vláda nie je nejako veľmi ochotná zapájať sa do oficiálneho dialogu s Európskou komisiou. A v tejto súvislosti popri tých úradných postupoch by som sa možno obrátil na nás a ďalších politikov, aby sa snažili budovať väzby s našimi poľskými protiažkami a vytvorili neformálny dialog na riešenie týchto problémov. Ďakujem. Ďakujem aj za vašu stručnosť. A teraz pani Lunaček. Ďakujem, pán, pod, pán predseda. A ja sa chcem poďakovať po, prvému podpredsedovi Timmermansovi za to, čo doteraz spolu s komisiou urobili. A chcem polskému ľudu ešte raz zagratulovať k odvážnemu povstaniu z roku 1980 ktoré sa nieslo v duchu hesla Solidarnosť solidarita, to stimulovalo mnohé ďalšie európske krajiny a táto túžba po slobode, túžba po ne, e, právnom štáte, nezávislosti súdnictva, slobody, tlače, táto túžba je niečo, čo sme si my v tých ostatných častiach Európy mysleli, že je také úžasné, že sa to deje, že sa bojuje o túto slobodu v Polsku a v ostatných častiach. Ale aj teraz ide o slobodu a práva z nej vyplývajúce. A mnohé milióny Poliek a Poliakov, ktoré vyšli tento rok v lete do ulic, tí žiadajú tiež európsku solidaritu, pretože, ako sme už počuli, sú to poľské a európske hodnoty, ktoré sú ohrozené. Právny štát, ktorý je základom slobody, ten je ohrozený. Nezávislé vo súdnictva, aj o tom sa už hovorilo, to je predsa ústredný aspekt a Pán popredseda Timmermans, od vás by som tu chcela počuť ešte jasnejšie slova. To je predsa systematické porušovanie európskych hodnôt a právneho štátu. A Polsko, polská vláda, aby som to presnejšie povedala, tu rozbíja e, delbu moci. Nezávislé súdnictvo je predsa základom ako sme tu už hovorili, to ohrozuje napríklad slobodu vnútorného trhu. Sloboda médií je ohrozená, práva žien, aj oblasť životného prostredia, ten prales Bielovec v Polsku sa naďalej ťaží, aj napriek rozhodnutiu súdov. Pán podpredseda Timmermans, ak teraz komisia neuspustí konanie podľa článku 7, ohrozíme dôveryhodnosť našej únie interne aj v susedských štátoch, ktoré od nás očakávajú, že to, čo od nich žiadame v prístupovom procese, že to aj budeme interne presadzovať. Teraz pán Boyd. Ďakujem, pán predseda. Milé kolegyne a kolegovia, pán Timmermans povedal, že politicky sme neutrálni, keď ide o právny štát. A podľa to, doterajšieho vývoju, aby sme to mali vám odňať. Hovorte jasne, čo chcete naozaj. Komisia aj vy ovplyvňujete už mesiace verejnú mienku v Polsku. Pokúšate sa podporovať opozíciu a tým sa obraciate proti väčšinovej vôli poľského ľudu. Nepamätám sa, že by boli tieto voľby nedemokratické, z ktorých zničila táto vláda. V Polsku máme predsa stále slobodné demokratické voľby, v ktorých strany nezávisle kandidujú. Povedzte otvorene, o čo vám ide. Hovorte jasnou rečou a to znamená, že vám ide o to vytvoriť monokultúru v Európe, kultúrnu rozmanitosť v Európe, zničiť, zničiť národné štáty a o to vám ide v Polsku. Vás nezaujímajú stromy, ktoré sa ťažia a rúbu, ale ide vám o to, aby ide vám o to, že Poľsko má takú migračnú politiku, ktorá brzdí koleso migrácie, koleso e, komisie a E, chcete dosiahnuť, aby všetci v Európe zdieľali váš názor, ale v EÚ sú ešte štáty, ktoré sú slobodné, ktoré vznikli zo slobodných volieb, ktoré e, zastupujú väčšinový názor svojho obyvateľstva. Tak je to aj v Polsku a ja v žiadnom prípade nepodporím konanie za porušenie zmluvy v Polsku, pretože nevidím tu žiaden dôvod, preto na rozdiel od mojej krajiny, Nemecka, je Polsko slobodnou krajinou, suverenou krajinou a ktorá rozhoduje o osude a budúcnosti svojho národa samo. Áno, počujeme tu veľkú škálu rôznych názorov. Na začiatku som povedal, že podľa pravidla 206 budú sa vyjadrovať aj nečlenovia LIBE. Kolegovia, povedal som, že niektorí nečlenovia LIBE tak budú môcť tiež prehovoriť a aby aj e, prvý podpredseda mal dostatočný čas. Chcem požiadať teraz nečlenov LIBE, keby sa snažili v svojich príspevkoch držať zhruba jednej minúty. Môžete prikyvnúť, či je to možné, pretože jednoducho inak nebudeme mať dosť času na odpovede. Takže keby ste, prosím, sa držali jednej minúty. Začnem pánom Čarneckým. Jedna minúta, prosím. Ďakujem, pán predseda. Poprvé chcem povedať jednu vec. V roku 2008 Európska komisia, keď reagovala na otázku polských sudcov, tak konštatovala, že odmieta zasahovať do vnútorných záležitostí polského súdnictva, ale teraz robíte presný opak. Neznamená to dvojité normy, dvojaký meter. Chcem povedať, že v mnohých krajinách EÚ ktoré sú tu tiež zastúpené kolegami, ktorí už hovorili predo mnou, tak E, sú to krajiny, ktoré majú také isté riešenia, ako teraz pripravuje polská, e, polská vláda. A napokon mám taký pocit, že v tejto miestnosti sa neargumentuje faktami, ale mýtmi, pokiaľ ide o situáciu v Polsku. A na záver, ja si nemyslím, že hovoríte o právnom štáte v Polsku. Je to skôr o tom, že nechceme prijať migrantov. Ďakujem za dodržanie limitu. Ďalší rečník, prosím. Ďakujem veľmi pekne, Klod. V prvom rade chcem povedať, aké sú očakávania v Polsku. Samozrejme, práca a dobre plat, potom sloboda a bezpečnosť. A 80 ľudí v Polsku vie, že naše členstvo v EÚ a NATO je absolútnym predpokladom na to, aby mali dobrý, slušný život. Naša vláda chce e, pokračovať konfliktnou cestou a ja chcem zdôrazniť našu nezávislosť vzhľadom na náš príspevok, náš intelektuálny príspevok do procesu transformácie EÚ a sveta. Chcem, aby Polsko bolo E, úctyhodným partnerom. Som presvedčený, že musíme rešpektovať právomoci európskych inštitúcií vrátane komisie. Pamätajte, že Lisabonská zmluva bola ratifikovaná a podpísaná vládnúcou stranou a vládou e, počas predchádzajúceho obdobia. A teraz k sankciám to nie je tá jedna šestina, čo by bola potrestaná týmito sankciami. To bude tých zvyšných 5 e, šestín spoločností, ktorí chcú byť v EÚ. Tých potrestáte. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Polsko je krajina, ktorá je budovaná na základoch právneho štátu. Je to demokratická proeurópska krajina. Ja nechápem, prečo sa snažíte zvrátiť túto proeurópsku charakteristiku Polska. Hovoríte o hodnotách. Chcem vám pripomenúť, že aké hodnoty sú tu v EÚ, na čom bola postavená EÚ. Sú to kresťanské hodnoty. Boli to kresťanské hodnoty. A vy nám pripomínate to, čo e, e, pápež Jan Pavol II povedal, že Európa potrebuje Polsko. Vy hovoríte o solidarite. Dobre, tak vám chcem pripomenúť pán komisár, že odborový zväz Solidarita bol pochovaný na tej strane Baltského mora, kde je Nord Stream. Žiadna e, solidarita, teda súdny systém. Prečo reforma? Pretože súčasný systém súdnictva bol veľmi mocný a to je ten dôvod. Vo Varšave ľudia bol veľmi mocný a vršil sa na slabých. Vo Varšave vysťahovávali ľudí z ich domovov, ich bytov, pretože e, vládla občianská platforma a potom po, poľské deti v Nemecku na e, úrade pre mládež. Komisár povedal, že to nie je právomoc komisie brániť tieto deti. To, čo tu hovoríte, je vaša podpora socialistov a lavičiarov. Prosím, buďte veľmi disciplinovaní. Ja dávam rečníkom čas na základe toho, že hovoríte minútu. Ak to nedodržíte, skončíme. Takže ešte jedna minúta, pán Karsky. Inak sa nedostaneme na koniec zoznamu rečníkov. Ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že táto debata by mala byť o pravde, preto nechápem to, čo povedal pán Timmermans a chcete hovoriť o reforme súdnictva, tak si uvedomte jednu vec. Žiadne riešenie sa ešte neponúklo. Riešenie, ktoré by neexistovalo v inom členskom štáte. My sme prijali riešenia, ktoré boli už prijaté v Európe. A vy hovoríte, že nechcete, aby, polský sudco, aby polským sudcom telefonovali zo stranických centrál. Neviem. Možno by ste mohli hovoriť o tom s pánom Tuskom. Možno, že on by vám povedal niečo o tom, keď bol premiér. Pretože keď on bol premiér, tak bol taký novinár, ktorý zavolal jednému sudcovi z rodiska pána Tuska a e, predstieral, že zastupuje Tuska a chcel aby sa skupina sudcov zaoberala konkrétnym prípadom. Odpoveď bola áno. A táto osoba je stále ešte, to je výsledok, táto osoba je ešte stále v svojej pozícii. Teraz pani Koževská, pán Engel. Začínam namietať, aby sme tu pokračovali v takomto e, vyčíslovaní príspevkov osobných útokov a jednotlivých prípadov z úst členov, ktorí nie sú členmi LIBE. Tiež s tým súhlasím, môžem povedať. Mali sme 5 e, prispievateľov, ktorí nie sú členmi LIBE myslím, že to stačilo. Myslím, že sme boli dosť prús, e, pružný podľa pravidla 206, takže ďakujem, ďakujem za tvoj protest. Takže môžem hovoriť, či nie? Ak ste počuli, čo som povedal, mali sme tu 5 rečníkov, ktorí nie sú z Libe. A teraz dám slovo prvému podpredsedovi na to, aby reagoval. Nech sa páči, pán podpredseda. Ďakujem. Počúvate, čo som povedal? Teraz pán podpredseda, prosím, buďte ticho. Ďakujem veľmi pekne. Pán predseda. Nech sa páči, pán podpredseda, prosím, pokračujte. No ja mám rovnaký formálny hlas ako Frank Engels. Ja som tiež členom. Ja nechápem. Pán Jurek, ja som práve uplatnil eh, pravidlo 206 a dostane slovo teraz pán prvý podpredseda, nech sa páči. Ďakujem. Ja som bol študentom v roku 1980 a veľmi dobre sa pamätám, ako som videl Lecha Valencu, bojovať o spoločné európske hodnoty. Veľmi dobre sa pamätám na 80. roky, keď som bol potom ešte vojakom, že sme si mysleli, že rozdelenie Európy je na veky. Že sa to nikdy neprelomí, lebo potrebujeme stabilitu. Ale bola to solidarnosť a charta 77, ktorá držala sen zjednotenej Európy živý, nerozdelenej Európy živý. A bez nich by bola možno Európa do dnešného dňa rozdelená iným spôsobom, na iných čiarach, pretože bez ohľadu na to, aké sú, aká je dneska situácia v Rusku alebo aká bola včera, im sa naozaj, oni túžia po rozdelení Európy a znovu by chceli mať rozdelenú Európu v budúcnosti. My bojujeme o európsku jednotu európsku jednotu postavenú na spoločných hodnotách, postavenú na práve, na zákonoch, na rešpektovaní zákonov, zmluv, ktoré podpísali a ratifikovali zvrchované parlamenty. A ak v týchto zmluvách je, povinnosťou je zakotvená povinnosť komisie ukázať, že členské štáty naozaj rešpektujú zmluvy, ktoré podpísali a ratifikovali, tak táto komisia to bude robiť a berie túto povinnosť vážne, dokonca aj vtedy, ak je to politicky mimoriadne náročné. Ja tvrdím, ja tvrdím, že dnešné Polsko je zvrchovanejšie, slobodnejšie, má bezpečnejšie hranice, než tomu bolo po storočia v minulosti. Možno, že to trvalo tisíc rokov, keď čo Poliaci neboli slobodní rozhodo- v rozhodovaní o svojom osude. Polsko posúvali na európskej mate, mape, keď by bolo Nemecko silné, 300 kilometrov by zobralo na východ, keby Rusko by zobralo ďalšie stovky kilometrov na západ. Ale dneska Poliaci rozhodujú sami o sebe. A ja jednoducho neakceptujem, keď ľudia hovoria, že Európska únia odníma Polsku zvrchovanosť. Nie. Vytvára v Polsku zvrchovanosť, ktorú Polsko storočia nemalo. A to je dobre pre nás všetkých a ja ako taký si neviem predstaviť úspešnú Európsku úniu bez prosperujúceho Polska zaintegrovaného do EÚ. Keď hovoríme o právnom štáte v Polsku dnes, tak hovoríme o súde tohto kontinentu Európy. To nie je len o Polsku. Chcem to povedať ako východisko, pretože to je základ toho, ako vnímam situáciu a jej závažnosť. A tí, ktorí hovoria, že komisia to nechápe, tak vám chcem len pripomenúť, že my máme rovnaký názor ako napríklad Benátska komisia, ktorá robila svoju analýzu na žiadosť polskej vlády. Takže polská vláda požiadala o túto analýzu a dostala ju, ale sa jej nepáčila, tak sa rozhodla ju ignorovať. Takže ak poviete, že komisia ničomu nerozumie, tak potom prosím, pamätajte, že nie sme sami v tomto. A taktiež si všimnite, a to chcem zdôrazniť, že keď hovoríme o tejto téme, keď sme hovorili o tejto téme v Rade v máji, tak to sa niekedy prehliada a prevládajúca časť že prevládajúca časť členských štátov podporila stanovisko komisie. Komisia v tom nie je sama a parlament bol mimoriadne jasný v tomto, zrozumiteľný v tomto. Takže tieto tri inštitúcie robia všetko preto, aby pomohli Polsku vyriešiť túto situáciu. Dostali sme odpovede polskej vlády a budeme na ne reagovať. Ale chcel som to povedať, eh, pretože niektoré z vecí tu dnes zazneli. Prosím, neakceptujte to, že členské štáty majú identické riešenia. S tomu budeme venovať v našej reakcii, ale nie je to tak. Ani jeden členský štát, nie taký, kde minister spravodlivosti, môže svoj voľne prepustiť sudcu bez akýchkoľvek iných podmienok. Prepustiť sudcu, zamestnať sudcov, keď sa hovorí o niečom, a niekto len vykrikne, nie je to pravda, prosím, pozrite sa do textu. My sme si to pozreli. My sme napísali odporúčanie, veľmi detailné. Polská vláda nám v lete poslala dva listy, kde žiadala objasnenie. My sme okamžite zareagovali tým, že sme poskytli tie objasnenia a prosím, držme sa týchto textov a pre mňa je zaujímavé, možno trochu ironické, to je tá neustála požiadavka o rešpekt, ale nie je to obojstranné, musím povedať. My sme otvorení dialogu. A je mi jedno, či chcú na mňa ďalej útočiť, označovať ma za hlupáka a nekompetentného, ja som stále za dialog, pretože táto vec je veľmi dôležitá pre budúcnosť Európy. Ale teraz príde bod, moment, keď budeme musieť sa rozhodnúť. Či sa prestaneme tomu venovať, pretože politicky je to náročné, alebo či využijeme všetky nástroje, ktoré máme k dispozícii. No a ja vám musím teraz povedať, my sa nemôžeme vzdať tejto veci, pretože politicky náročná, pretože dôsledky pre celú EÚ, keď sa začne spochybňovať rozdelenie moci, tá vec je veľmi veľká. Komisia využije všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, keď bude ohrozená, ohrozené rozdelenie moci. Ako som povedal už na úvod, ja to chcem povedať teraz veľmi jasne, pretože tiež zazneli otázky tejto téme. Čiže hm, nie len základná, zásadná otázka právneho štátu, ale celé fungovanie EÚ vo všetkých aspektoch závisí od nezávislosti súdnictva a od jasného rozdelenia moci. Ak sa toto začne spochybňovať, tak musíme zareagovať a pomôcť členským štátom, eh, aby nešli ďalej touto cestou. A to je tá kľúčová záležitosť dnes. Dovolte mi vyjadriť sa jasne k iným otázkam. V konečnom dôsledku jediný, kto môže určiť osud polského národa, to sú občania Polska. Nikto z nás to nemôže urobiť. Ale čo môžeme a musíme spraviť, je povedať, že ak máme názor, že zmluvy, ktoré boli podpísané a ratifikované členskými štátmi, sú porušované, tak musíme zakročiť a povedať, že to tak je. A myslím, že bolo no, by to zanedbanie povinností komisie, ak by sme to neurobili. Je to mojou povinnosťou, povinnosťou komisie konať. A dovolte mi ešte dodať, aby to bolo jasné, toto nie je osobná otázka. Teraz nehovorím ja keď ja vystupujem, tak hovorím v mene komisie. A komisia má v tomto jednoznačný názor a keď hovorím, tak hovorím tiež v mene, to čo vidím, keď je myslenie v mnohých členských štátoch. Môžeme môžem ešte dodať, že to, čo som si vypočul vás, tak myslím, že hovorím aj v mene väčšiny poslancov Európskeho parlamentu. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Pán prvý podpredseda, táto dôležitá otázka, o nej sa bude hovoriť na zasadnutí koordinátorov, ale ďakujem vám veľmi pekne za váš úvod a za vaše odpovede a ďakujem aj poslancom a členom výboru e, za disciplínu. Ďakujem pekne a budeme pokračovať. colleagues, um, if you're leaving, please leave quietly. We have another agenda item. Kolegyne, kolegovia, ak odchádzate, tak prosím, potichu. Quietly, thank you. Do you have a point of order? Can you do it quickly? Uh... Pripomienka uh, k postupu. Pán Jurek, uh, prosím stručne. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ja nechcem napadať vaše právo skrátiť zoznam rečníkov, z, ktorí neboli členmi tohto výboru a vy ste povedali, že všetci poslanci, ktorí nie sú členmi výboru LIBE a požiadali o slovo, tak dostanú slovo profesor Krásno-Demsky, požiadal slovo hneď na začiatku a nedostal ho. Ja som chcel požiadať o slovo rovnako ako Frank Engel, a prosím, len rešpektujte rovnosti pri zaobchádzaní s poslancami a členmi výboru. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj za to, že ste tak pokojne prednesli svoj príspevok. Ja som dal slovo piatim poslancom, ktorí nie sú členmi LIBE. Myslím, že to bolo rozumné a tým sme dali dostatočný čas podpredsedovi komisie, aby zareagoval. Ak by sme dali slovo viacerým, tak by sme mne nevyšiel čas. Ale ďakujem pekne za vašu poznámku. A ja som bol maximálne štedrý. Ďakujem pekne. Kolegyne, kolegovia, teraz prejdeme k ďalšiemu bodu smerom k stratégii pre digitálny obchod. Myslím, že to nie je také e, kontroverzné. Výbor INTA vypracoval svoju správu z vlastnej iniciatívy Spravodajkyňou v INTA je Mariete Schake a koordinátori LIBE rozhodli v decembri, že výbor LIBE mal vypracovať svoje stanovisko v otázkach, ktoré spadajú eh, do kompetencie výboru LIBE. Digitálny obchod samozrejme súvisí s tokmi dát, ochranou údajov a tak ďalej. Je to aktuálna správa, keďže rokovania o voľnom obchode s Japonskom sa blížia do záverečnej etapy na 11. ministerskom zasadnutí VTO, ktoré sa bude zaoberať elektronickým obchodom a digitálnymi otázkami. Ja som veľmi rád, že naša spravodajkynia Angelika Mlinár z ALDE, autorkou tohto stanoviska, je tu a Angelika prosí ešte predstaviť svoju správu. Ďakujem veľmi pekne. Po tejto rúcej debate e, sa vrátime relatívne e, bežných záležitostiam a všetci sa trochu upokojíme naša téma vitálny obchod a transfer údajov je každodennou súčasťou európskej spoločnosti všetkých veľkostí. toky údajov prakticky neexistovali pred 15 rokmi, ale dnes sa majú veľký vplyv a väčší vplyv na HDP ako staročne, staročne starý obchod. Úplne sa mení koncepcia obchodu Niekedy sa to meralo len eh, z hľadiska eh, toku tovarov a služieb, tak dnes sa tri štvrtiny, eh, tri štvrtiny tovarov sa dajú digitálne dodať. Domáca legislatíva reguluje digitálne hospodárstvo, medzinárodné pravidla a dohody by mali preto postupovať a rovnakou rýchlosťou. Bohužiaľ nie je to tak a je to veľká výzva pre nás, pre Európsku úniu, ktorá je spoločenstvom hodnot. Tiež príležitosťou stanoviť celosvetovo najvyššie štandardy. Ja si e, neviem predstaviť, či tu bude zaradené, také údajov budú zaradené do zmluv bez e, garancie rešpektovania ZEU e pre ochranu súkromia. Teraz ochrana údajov bola vylúčená z obchodných dohodov od EÚ. Ochrana údajov je kovateľná Nuž, aký už umožňuje veľmi eh, tok údajov, GDPR nielen klarifikuje pravidla pre hodnotenie úrovne ochrany eh, v tretich krajinách a tej rozhodnutia o adekvátnosti, ale tiež kodifikuje jeden z nástrojov, ktorý sa už požíva na medzinárodné transfery a poskytuje dva dodatočné spôsoby na umožnenie transferu osobných údajov čo, čo sa rieši na nové formy digitálneho protekcionizmu, vrátane mm, neodôvodnených požiadavok na lokalizáciu údajov, tak musíme myslieť na to, že pravidla EÚ o transfere osobných údajov môžu vrátiť spracovanie takýchto údajov v tretich krajinách, ak nebudú spĺňať normy adekvátnosti. Akákoľvek požiadavka na lokalizáciu zariadenia údaje musí byť eh, v súlade eh, s pravidlami. Záverom, poskytovanie prísnych štandardov a podpora medzinárodného obchodu by mali byť eh, prepojené. Ja mám dve otázky pre dozorného úradníka pre ochranu údajov, ktoré by som chcela, kde by som chcela požiadať o odpoveď. Ja by som sa chcela spýtať, aká je podľa vášho názoru najvyššia úroveň možná úroveň ochrany údajov a po druhé, e, aká bola e, vaša úloha pri e, príjmaní dohôd, obchodných dohôd týkajúcich sa toku údajov a transfere dát. Ďakujem pekne. Angelika, medzi nami je niekoľko tieňových spravodajcov. Ako prvý dostane slovo za EPP pán Radev, a vidím, že vy ho nahrádzate. Dobre, takže Pani Mecola, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako som už povedala, ja nahradím Emila Radeva, nášho tieňového spravodajcu, ktorý tu dnes nemohol byť. On myslí, že nové internetové technológie a digitalizácia má vplyv na všetky aspekty našich životov, O toho, ako máme naše každodenné aktivity, až k tomu, ako eh, sa vyknávajú obchody, eh, transfery údajov za ostatné roky sa zvýšili a generujú miliardy z hľadiska hospodárskeho rastu. A aj keď ochronia s tovarmi a službami v dôsledku krízy klesli, zdá tam je to naopak vzhľadom na potenciál toku údajov. Aj napriek tomu mnohí to nezohľadňujú. Mnohé krajiny používajú protekcionistické nástroje na to, aby získali konkurenčnú výhodu alebo obmedzili dosahovanie cieľov iných narúšanie globálneho toku údajov spôsobuje škodu európskym podnikom EPP, e pokladá spravodlivý prístup na trh za súčasť ďalšieho rozvoja európskeho hospodárstva. Musíme zaistiť to údajov bez bariér, ale súčasne musíme zachovať naše vysoké štandardy a normy ochrany údajov. My musíme umožniť, aby Európska únia presadzovala globálne práva, ktoré budú reagovať na rozvoj v rôznych digitálnych fórach, definovaním európskej pozície, ktorá e, splní tieto požiadavky. Musíme ďalej budovať vzájomnú dôveru a uľahčovať tieto údajov do tretich krajín. A na to by komisia mala ďalej sa ďalej angažovať v diskusiách s medzinárodnými partnermi o týkajúci sa možných rozhodnutí adekvátnosti. Tieňový spravodajca si myslí, že toto stanovisko ide ďalej, alebo teda prispieje k diskusii na európskej úrovni a on sa veľmi teší na ďalšiu spoluprácu s spravodajkyňou a ďalšími tieňovými spravodajcami. Ďakujem pekne, Roberta. A tieňovou spravodajkyňou SAD, pani Grapiny, nech sa páči. Ďakujem pekne, vážený pán predseda. Od samotného začiatku myslím, že je správne, že eh, výbor LIBE by mal predložiť stanovisko tejto otázke pretože keď sa pozrieme na zmluvy, a my sme o zmluvách a dnes do obeda hovorili veľmi intenzívne, ak sa pozrieme na zmluvy, tak vidíme, že okrem podpory hodnot a pomoci tým najmenej rozvinutým krajinám, musíme tiež podporovať sociálne a environmentálne štandardy a musíme presadzovať rešpektovanie ľudských práv v celom svete. Takže názor a stanovisko výboru LIBE je viac ako vítané. Dovolte mi tiež upozorniť, že všetky komerčné zmluvy a všetky obchodné politiky Európskej únie môžu predstavovať a môžu byť činným nástrojom pri podpore ľudských práv tretich krajín, pokiaľ tieto obchodné zmluvy sú etické, spravodlivé a transparentné a neznevýhodňujú jedného z signatárov a ja som presvedčený o význame zahraničnej politiky, ktorá sa venuje rozvoju, pretože ľudské práva, neobchodnej politike, na latinských reťazcoch, tlaku, ktoré vytvárajú veľké podniky na malé a stredné, veľké podniky na malé a stredné podniky. A preto myslím, že správa z vlastnej iniciatívy by mala mať konkrétne výsledky ja dúfam, že to tak bude pomocou našich nástrojov digitálna revolúcia vyvolala nové otázky týkajúce sa ochrany spotrebiteľov, ochrany osobných údajov, tak v EÚ, ako aj na medzinárodnej úrovni. Ja si myslím, že tak parlament, ako aj komisia by mali zaistiť, aby základné práva európskych občanov boli rešpektované právo na osobný život a tak ďalej. Takže ja myslím, že E, všetci dostávame otázky od voličov o systéme, ktorý máme na ochranu údajov. No ja som tiež presvedčená o tom, že by sme mali prijať pravidlá o elektronickom obchode a cezhraničnom toku údajov na to, aby sme chránili ochranu údajov. Nemôžeme ísť späť, musíme ďalej rozvíjať elektronický obchod ale súčasne potrebujeme systém ochrany. A ja myslím, že Európska únia mala zaistiť, že naši partnery budú dodržiať rovnaké pravidlá a záväzky, ktoré prijali. Teraz hovorím o, o zmluvách ako CETA, TTIP a o všetkých obchodných dohodách, o ktorých sa rokuje. Ja si myslím, že štáty by mali využiť tieto nástroje, ale musíme mať aj jasnú pozíciu proti dumpingu. Stále s tým máme problém. A ďalším problémom sú samozrejme, je samozrejme korupcia, hlavne v tých chudobnejších krajinách. A ja si myslím, že v konečnom dôsledku obchodné dohody sa dajú využiť na boj proti chudobe a korupcii. No a preto spolu so socialistickou skupinou sa snažíme prispieť tejto správe a dúfam, že sa nám podarí ja sa dobré partnerstvo s starými kolegami. A pán Dalton je spravodajca za EKR, nech sa páči. Ja tu mám viacero funkcií, pretože som aj spravodajcov za IMCO a preto otázka a samotná téma digitálneho obchodu je pre mňa veľmi aktuálna. Takže pokiaľ je o skupinu ECR, vítame úsilie komisie v záujme E, digitálneho obchodu. Naozaj je to oblasť, ktorá je veľmi široká a Európa určite je veľkým vývozcom digitálnych služieb. A preto, pokiaľ ide o ochranárske opatrenia, tak musíme brať e, do úvahy práve aspekty konkurencie, ako už povedané, bolo povedané. E, obchod pôsobí pozitívne a obohacuje všetkých. Ale musíme veci dostať do správneho meritka. Ide o to, aby sme dokázali ochraniť naše princípy ochrany údajov a nemôžeme zmierňovať e, svoje pravidlá na ochranu dát. Voľný tok dát však treba garantovať, aby dokázal fungovať náležitým spôsobom aj digitálny obchod. Dohody o voľnom obchode asi nie sú najlepší spôsob, ako sa venovať otázke voľného toku dát. Samozrejme, že nič nie je úplne vytesané do kameňa. Keď nastane zmena legislatívy e, v súvislosti s niektorou e, zo strán obchodnej dohody, tak jednoducho je potrebné prijať príslušné opatrenia a kroky. Musíme sa ale zamerať na tento aspekt aj z hľadiska ochrany údajov v súvislosti so vzťahom USA a EU. Takže komisia by mala mať dosť pravomocí, aby sa venovala aj otázkam adekvátnosti ochrany a aby mohla uzatvárať aj príslušné dohody. Pretože ak neurobíme to, čo je potrebné, tak tu vzniká nebezpečie, že aspekty ochrany údajov potom môžu zameziť plynulosť obchodovania. A to by mohlo mať negatívny dopad predovšetkým na podnikanie tu v Európe. Komisia ale už na tom pracuje a myslím si, že môžeme podporiť komisiu vo jej úsilí a v tomto zmysle aj s tieňovými predstaviteľmi budeme ďalej pracovať. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalší rečník má slovo. Myslím, že môžem nadviazať na to, čo bolo práve povedané v súvislosti s ochranou údajov a aj pokiaľ ide digitálny obchod, myslím, že by sme si mali vytvoriť určité zásady vo vzťahu k tomu, ako pristupovať k tejto téme. Samozrejme, nejde tu len o bilaterálne obchodné dohody, ale aj pokiaľ ide o ministerské zasadnutia VTO, ale aj e, rokovania z USA zo strany Európskej únie. Teda musíme k tomu pristupovať proaktívne a nielen reagovať na návrhy iných, pretože samozrejme existujú rôzne názory. Ak sa pozrieme na otázku toho, ako riešiť ochranu údajov, Európska únia má odlišný prístup než napríklad Spojené štáty, pretože my v Európskej únie, Unii pokladáme ochranu údajov za základné právo. A tak, ako povedal pán Dalton, pre nás asi by nebolo celkom e, šťastné vkladať ochranu údajov do zmluv, pretože, alebo do dohôd, pretože my sa snažíme tiež o to, aby aj tretie krajiny e, dosiahli našu úroveň ochrany dát. A to nie je otázka o voľného obchodu, ale ide o to, aby dochádzalo k plynulému e, prenosu dát a samozrejme komisia má právomoci o týchto aspektoch rokovať a nakoniec rokovania TTIP aj TISE sú toho príkladom. A máme svoje priority a ak sa tie dosiahnuť nedajú, tak potom možno ustúpiť e, vo vzťahu k obchodu na také pozície, ktoré umožnia určité horizontálne klauzuly na ochranu dát a tieto nemusia byť podmienené ničím iným, takže môžeme si ochrániť taktiež svoje princípy ochrany dát a podobne. Môžeme e, zabezpečiť, aby nedošlo ku nežiaducej lokalizácii údajov zo strany iných krajín a tak ako teraz podľa pravidel GATS, tieto pravidlá napríklad v súvislosti s ochranou dát by vlastne nemali byť využívané na iné účely než ochranu dát. A to bol vlastne e, aj pôvodný zámer. A myslím, že vo všetkých prípadoch tam, mm, ak neexistuje rozhodnutie o adekvátnosti ochrany údajov, tak by sme mali uplatniť naše zákony, ktoré platia pre ochranu dát. Ja viem, že občas to je kontroverzné, pretože to súvisí aj s prijatými uzneseniami, ale musíme opakovať opäť a opäť, že e, s partnermi pri rokovaniach e, treba zdôrazniť, že toto je pre nás významný aspekt. Ďakujem. Slovo má pani Anna Gomez. Nuž, ja si nemyslím, že by sme mali byť naivní a, nemôžeme si myslieť, že všetko je nádherné a e, korektné v obchode. Pretože ak to nie je korektné, tak e, samozrejme tí, ktorí sú pri moci, sa obohatia a ostatní, ostatných to ochudobní. A práve toto by sme mali e, brať do úvahy, keď sa hovorí o tom, že všetko v obchode je krásne. Ide o to, aby to bolo korektné, fér, spravodlivé pre všetkých. Aj vnútri a mimo EÚ. Takže chcem povedať, že súhlasím s ochranou dát, nie je to len základné právo, ale je to naozaj e, zásadná vec pre bezpečnosť transakcií. Ak chceme naozaj podporovať obchod a digitálnu ochranu, tak ju musíme zabezpečiť, pretože nebude existovať dôveryhodnosť v obchodných transakciách bez takejto ochrany. Takže je to naozaj základné právo pre nás v EÚ, ale nie nie je to tak mimo EÚ všade. Ale moja otázka sa týka skôr toho, čo vyjadrila komisia, teda a pani spravodajkyňa. Môžeme hovoriť aj naďalej o tom, že budeme umožňovať digitálny obchod a to je obchod, ktorým žijeme čoraz viac. A ktoré budeme ignorovať, ako teda budeme aj naďalej ignorovať hrozby, možnosti pre nešpinavých peňazí. Toto práve digitálny obchod umožňuje, bohužiaľ. A e, ďalej je tu otázka spravodlivého zdaňovania pre naše štáty, aj pre našu úniu. Ak e, práve v tejto sfére digitálny obchod e, práve umožňuje nejaké neregulárnosti, pokiaľ nebudú existovať prísne a jasné pravidlá. Takže treba, teraz e, sme v rámci estonského predsedníctva EÚ a môžeme radi povedať, že naozaj Estónia e, rozbieha virtuálnu menu. A čo to teda je, keď nie nástroj pre organizovaný zločin? Že vlastne to umožní obchádzať daňové zákony v jednotlivých štátoch, nie? Takže všetky tieto nové eh, aspekty, ktoré sa týkajú blockchain a fintech a tak ďalej. Takže ide o to, aby sme zaznačili korektný obchod. Ďakujem. Ďakujem, Anna. O 11. budeme hlasovať, takže chcem len pripomenúť eh, aj prítomným. Takže pán Lim za EDPS. Nech sa páči, pán Lim mene do, Európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov. Ďakujem za slovo, pán predseda. V prvé rade si myslíme, že práva európskych občanov treba lepšie chrániť aj v rámci rokovaní. A toto pripomenul aj pán Juncker vo svojom práve v roku 2016, keď sa vyjadril, že ochrana je základné právo a nemôžno o ňom rokovať. A pokiaľ ide o ochranu údajov aj v dohodách, tak sme za to, aby existovala horizontálna klauzula, ktorá zabezpečí, že rámec ochrany dát EÚ bude v plnej miere rešpektovaný. Takže sme tiež za to, aby dochádzalo k rozhodnutiam o adekvátnosti a v tom zmysle my sme boli tiež e, v úlohe konzultanta. A druhá otázka, teda do akej miery v súčasnosti sme a zaangažovaní do obchodných rokovaní. Už kontext obchodných rokovaní, teda ak neexistuje nejaký dopad na ochranu dát, tak EDPS e, e nie je konzultovaná. Teda náš úrad nie je konzultovaný a to sa týka medzinárodných dohôd samozrejme. A Samozrejme sme v kontakte s DG Home a rešpektujeme aj postupy, ktoré sa týkajú utajnovaných dokumentov alebo teda vyhradených z hľadiska režimu. A vo februári 2010 EDPS e, vydal stanovisko z vlastnej iniciatívy v kontekste rokovania akta na základe článku 4212. A v roku 2012 potom na základe dohody akta, ktorá, ktorá bola vydaná aj v plači, e, prišli sme s ďalšou vlastnou iniciatívou a v novšom kontexte EDPS e nebol konzultovaný oficiálne ani v tom ranom štádiu, ale iba neformálne. A aj to len preto, lebo členský, členské štáty nám naznačili, že by sme si mali byť vedomi existencia tohto dokumenta. Takže si myslíme, že by bolo dobré, keby zákonodárcovia taktiež presadili aj e, zásady týkajúce sa EDPS pri vykonávaní rokovaní o medzinárodných dohodách. Ďakujem, pani spravodajkyne. Ďakujem pekne za túto prvú výmenu názorov a veľmi sa teším na spoluprácu. Naozaj máme ešte otvorené otázky, ale ako už povedali aj kolegovia, máme záujem o to, aby parlament zaujal eh, jasné stanovisko a dúfam, že to získa väčšinovú podporu a umožní to aj ďalšiu spoluprácu s tienovými kolegami. Ďakujem im za túto. Ďakujem. Takže termín je 28. september na e, prekladanie pozmeňujúcich návrhov. A teraz hlasovanie sa bude teraz o 11. Takže poprosím, prineste si zo sebou hlasovacie karty. Ďakujem. Uh, Kolegyne, kolegovia, prosím, usaďte sa o sekundičku, začíname. Mr. Chairman, can we get on with... Pán predseda, poprosím, mohli by sme už začať? Áno, samozrejme, začneme. Keď si kolegyne a kolegovia všetci už sadnete, usadte sa prosím v sále, aby sme mohli začať hlasovanie. Okay, colleagues, Dobre, kolegovia. Začíname, máme tu dve správy od pána Ježika. Začneme návrhom stanoviska o všeobecnom rozpočte Európskej únie na rozpočtový rok 2018. Ja viem, že teraz ešte prebiehajú také zvuky leta a rozprávate sa, ale prosím, začnime. Ste pripravení hlasovať? Dobre. Takže vidím, že ste pripravení, takže môžeme začať. Máme návrh stanoviska Všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtu rok 2018. Je spravdajca pán Ježek, odsek 1, kompromis 1, otváram hlasovanie. Ja viem, že leto bolo dlhé, ale už sa musíme vrátiť k práci. Obvykle treba stlačiť ten zelený gombík, viete? Hovorí pán predseda. Dobre, uzatváram hlasovanie. Návrh je schválený. Kompromis 2. E, A. Dnes to ide nejak pomaly všetkým. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 2b. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Pozmeňujúci návrh 11. Otváram hlasovanie. Návrh 11. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. No, tohle to bolo dlhé však. Dobre, ideme ďalej. Návrh 12, prvá časť, otváram hlasovanie. Návrh 12, prvá časť. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 12, čas 2, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 13. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 14. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 15. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh schválený. Návrh 16. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh schválený. Návrh 18. Kto je za? No, pardon, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh schválený. Návrh 19. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 30. Pardon. Moja chyba, ospravedlňuje sa vám predseda. Zastavme to na sekundičku. Návrh 26. Otváram hlasovanie. 26. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 27. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 28. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 29. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh zamietnutý. Návrh 30. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 31. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh zamietnutý. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh schválený. Návrh 39. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 40. Kto je za? A pardon, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 41. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh schválený. Návrh 42. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Návrh zamietnutý. Návrh 43. Kto, otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 44. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 45, prvá časť, pardon, časť druhá. Od, od, tak, ešte raz. Ospravedlňujem sa, hovorí pán predseda. Návrh 45, časť prvá. Otváram hlasovanie. Časť prvá. Hej. Prepáčte, že už som druhýkrát urobil chybu dnes. Ospravedlňuje sa predseda. Dobre, uzatváram hlasovanie. Zamietnuté. Návrh 45, časť 2. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 45, časť 3. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 46. Otváram hlasovanie. Zatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 48, časť 1. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Návrh 48, časť 2. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. Teraz hlasujeme o upravenom texte. Otváram hlasovanie. Uzatváram hlasovanie. Schválené. 49, 40 za, 9 proti, nikto sa nezdržal. Teraz pristúpime k, pos- k poslednému hlasovaciemu zoznamu. Opäť je spravodajcom pán Ježek. A... Prechádzame k opravám, doplnkom e, rozpočtu a je to 2017-2044. Otváram hlasovanie. Prepačte, Hlasujeme o 6024. E, Končím hlasovanie. Schválené. A 6021. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 6001. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 6002. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 6003. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. 6012 otváram. Končím. Zamietnuté. 6036 otváram. Končím. Zamietnuté. 6048 otváram. Končím. Zamietnuté. 6013. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. 6026 otváram. Končím. zamietnuté. 6032 otváram. Končím. Zamietnuté. 6034 otváram. Končím. Zamietnuté. 6037 otváram. Končím. Schválené. 6033 otváram. Končím. Zamietnuté. 6043 e, otváram. Končím. Zamietnuté. 6045 otváram. Končím. Zamietnuté. 6018 otváram hlasovanie. Končím. Schválené. 6047 otváram hlasovanie. Končím. Schválené. 6025. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 6027. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 6030. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 1. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 2. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 3. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. Kompromis 4. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 6020. Otváram hlasovanie. Pardon, prepáčte kolegovia. 6035. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Zamietnuté 6020. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 6004. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 6005 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 6006 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 6007 otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 6014. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 6008. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené 6022. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 6009. E, Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 6010. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. 6029. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. 6 6023 otváram hlasovanie. 6023 končím. Schválené. 6042 otváram hlasovanie. Končím. Zamietnuté. 6044. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 6046. Otváram hlasovanie. Končím. Schválené. 6017 a 6051 totožné. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 6050. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené. 6016, 6049 identické. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Schválené konečné hlasovanie. Menovité otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté 41 hlasmi, 9 e, proti, žiadny, nikto sa nezdržal hlasovania. Gratulujem. Ďakujem kolegovania, tým sme vyčerpali čas na hlasovanie. Chcem sa spýtať, máte ešte kolegovia nejakú požiadavku pod, bod rôzne? Dneska končí leto, ďakujem za vašu trpezlivosť. Najbližšie sa vidíme 4. septembra o 3. Ďakujem.